Dobrý deň, kolegovia. Poprosím, e, zaujmite miesta a budeme môcť začať výmenu názorov. Rada by som privítala pána komisára Andriu Kajtisa. Ďakujeme, že ste tu dnes s nami, aby sme mohli diskutovať o najnovšom návrhu komisie, ktorý sa týka zdravotníckých technológií, hodnotenia zdravotníckých technológií. Je to veľmi zaujímavý dokument pre nás. Je považovaný za dôležitý komisii. Pridelili sme správu práve dnes pre socialistom a demokratom. Zatiaľ sme nemenovali eh, spravodajcu, no myslím, že to bude čoskoro a ukazuje to, že máme veľký záujem o túto tému. Je to zaujímavá téma a chceme začať čo najskôr na práci. Viem, že je dôležité pre vás, aby do konca legislatívneho obdobia bol tento materiál prijatý. Takže rada by som vám odovzdala slovo, aby ste nám predstavili tento návrh a potom vyzvem kolegov, aby sa ujali slova a položili otázky. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, som veľmi poctený, že tu dnes môžem byť na vašom výbore, aby som predstavil tento dôležitý legislatívny návrh, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu v Európskej únie v oblasti hodnotenia zdravotníckých technológií. Bola to dlhá cesta. Pokiaľ sme sa mohli dostať do dnešnej pozície a ja som veľmi povzbudený pozit- konštruktívnymi pripomienkami, ktoré sme doposiaľ dostali. Po 20 rokoch spolupráce v tejto oblasti a po širokom procese, internom procese uvažovania komisia schválila legislatívny návrh pre udržateľnú spoluprácu v Európskej únii o hodnotení e, zdravotníckých technológií 31. januára tohto roku. Je to veľmi odvážny a ambiciózny cieľ, ktorého účelom je dodať pridanú hodnotu pre členské štáty, pre pacientov a samozrejme i pre e, daný sektor. Tento návrh uľahčuje ďalej hodnotenie založené na dôkazoch a klinickej e, účinnosti zdravotných technológií. V prvom rade zdravotníckou technológiou máme na mysli širokú škálu produktov, vrátanie liekov, e, prístrojov, zariadení in vitro diagnostikov, ktorým, ktoré chceme ďalej využívať. Rád by som vyjasnil eh, na samom začiatku niečo, čo je dôležité, pretože si uvedomujem, že existuje istý zmetok, pokiaľ ide o to, čo znamená HTA, Health Technology Assessment. Hovoríme o post-marketing fáze eh, zdravotníckých technológií. To, čo nás zaujíma v tomto prípade, je hodnotenie, respektíve to, ako zdravotnícke produkty a intervencie zasahujú v reálnom živote. Čiže v rámci HTA už neanalizujeme účinnosť e, lieku alebo výkonnosť e, prístroja, ale je to terapeutická pridaná hodnota, ktorú hodnotíme v porovnaní s existujúcou liečebnou technológiou. HTA je veľmi silný nástroj, ktorý hodnotí pridanú hodnotu produktu a porovnáva ho s ďalšími technológiami. V konečnom dôsledku to pomôže národným zdravotníckým autoritám, aby identifikovali skutočne inovatívne technológie a aby príjmali správne voľby pre svojich pacientov. Niekedy vidíme, že inovácie existujú len na papieri, ale nie v realite a práve HTA nám pomôže, aby tieto inovácie sa mohli e, uplatniť v reálnom živote. Prinesie kvalitu, transparentnosť a uľahčí prístup pacientom k inovatívnym zdravotníckým technológiám a zároveň prispeje k udržateľnosti zdravotníckých systémov. Ako je popísané e, v rámci siete Joint Actions HTA je možné rozdeliť do dvoch oblastí. Je to klinická oblasť a neklinická oblasť. Môžeme to rozdeliť do deviacich častí. V rámci klinických oblastí je to klinická účinnosť e, zdravotných problémov, súčasné použitie technológie, ďalej sú to otázky bezpečnosti, popis technickej charakteristiky a potom neklinické oblasti sú to nákladové aspekty, etické aspekty, právne aspekty a tak ďalej a tak ďalej. Príklady tohto hodnotenia môžeme vidieť práve v takýchto situáciách, kde, kde sa príjmajú spoločné kroky zo strany komisie. To napríklad obsahuje dôležité liečenie pri uh, rakovine, endovaskulárnych protézach a ďalších. Týmto spôsobom je možné zaviesť 50 50 HTA orgánov v 25 členských štátoch, ktoré používajú rôzne metodológie, rôzne procedúre. Pre lieky členské štáty realizujú klinické hodnotenie po postupe schvalovania na úrovni EU. HTA, e, zdravotnícke zariadenia, tam je tá oblasť obmedzenejšia, tzv. CA Marking Order, alebo Európsky e, certifikát cut marking je na úrovni EÚ a 21 členských štátov systematicky hodnotí, hodnotí zdravotnícke prístroje. Vidíme, že súčasné HTA je fragmentované naprieč Európskou úniou a to predstavuje zásadné výzvy pre členské štáty, ako i pre pacientov, priemysel, ako i, zdrav- i personál. Proces konzultácie prebieha za účelom získať pohľady zúčastnených strán na oblasti HTA po roku 2020. Dostali sme 249 odpovedí, 40 z nich išlo z, mrie, z priemyslu, 25 od občanov, od jednotlivcov. Väčšina z nich, 87 všetkých respondentov, považuje vyhliadky spolupráce v EÚ v oblasti zdravotníckých, hodnotenia zdravotníckých technológií za užitočné alebo do istej miery užitočné. Som veľmi rád, že mnohí, mnohé zúčastnené strany privítali túto novú iniciatívu v oblasti zdravia. Existujú rôzne modely budúcej spolupráce, ktoré sa zhodnotili v rámci procesu lepšia legislatíva. Boli zadané viaceré štúdie, ktoré nám zabezpečili dostatočné dáta, ktoré sú potrebné pre prípravu právneho návrhu, legislatívneho návrhu. Napriek, súčasného, napriek tomu, že súčasný model spolupráce mal úspechy, zaznamenali sme mnohé nedostatky. Napríklad nedostatočný základ spoločnej práce, metodológia, procesy, postupy, nedostatok udržateľnosti súčasného modelu spolupráce. Tieto nedostatky je potrebné riešiť. Náš záver bol, že súčasný model spolupráce nezabezpečuje dostatočné nástroje preto, aby sme mohli správne riešiť tieto problémy. Komisii, návrh komisie je reakciou na predchádzajúce výzvy na konanie zo strany Európskeho parlamentu, najmä sa týka vášho uznesenia o prístupe k medici k liekom z minulého mesiaca, ktoré vyda, vyzýva na silnejšiu spolupráci v oblasti HTA. A Odporúčil, preto odporúčame zharmonizovať HTA nástroje a metodiku, ďalej zamerať sa na medicínske, terapeutické aspekty a po tretie, aby, boli, aby bolo hodnotenie zdravotníckých technológií povinné na úrovni EÚ. To je do veľkej miery v súlade, tieto vaše návrhy sú v súlade s tým, čo si myslí komisia. Preto by som chcel veľmi úprimne poďakovať a vyjadriť vďačnosť parlamentu a najmä tomuto výboru. Vaša podpora bola veľmi dôležitá počas posledných rokov a váš príspevok bol veľmi hodnotný. A dovolte mi teraz poskytnúť vám krátky prehľad tohto návrhu, o ktorom samozrejme neskôr budeme diskutovať podrobnejšie. Návrh komisie sa zameriava na klinické aspekty HTA, kde spolupráca v oblasti EÚ môže priniesť najväčšiu pridanú hodnotu. Umožňuje využitie spoločných HTA metód a postupov naprieč EÚ. Okrem toho, členské štáty spoločne e, budú pôsobiť v široch hlavných oblastiach. V prvom rade je to spoločné klinické hodnotenie liekov aj z tých e, zdravotníckých prístrojov. Po druhé, spoločné vedecké konzultácie. To znamená, že tí, ktorí vyvíjajú technológie, budú môcť diskutovať a získať radu, čo umožní lepšie budúce klinické hodnotenie. Po tretie, novovznikajúce technológie si vyžadujú eh, scanning, horizont scanning, ktorý je dôležitý pre budúce technológie a potom je to dobrovoľná spolupráca v oblastiach mimo povinného rámca návrhu, napríklad vo vzťahu k zdravotníckým technológiám, ktoré sú iné ako lieky, respektíve zdravotnícke prístroje. Hlavné uh, hlavná črta tohto návrhu je stanovenie právneho a organizačného rámca pre členské štáty, aby mohli vykonávať spoločné klinické skúšky nových inovatívnych zdravotníckých technológií v porovnaní s existujúcimi. Spoločné hodnotenia sa budú realizovať e, pri liekoch, ktoré e, absolvujú proces, schvalovací proces v Európskej únie, či sú to, to nové, alebo pre získanie rozšírenia pre nové terapeutické indikácie. Pokiaľ ide o prístroje, zdravotnícke prístroje, tam je ten eh, rozsah obmedzený eh, na tie, ktoré do ktorých sú zapojení experti na úrovni EÚ v kontexte nového nariadenia o zdravotníckých prístrojoch. Okrem toho, členské štáty ďalej vyberú i súbor týchto produktov pre spoločné klinické hodnotenia. Tento výber sa bude konať na základe dohodnutých kritérií, ako je vysoký potenciál liečby pre pacientov verejná zdravia a na základe zdravotníckých systémov VÚ. E Kľúčové prvky tohto systému sú zabezpečiť, aby spolupráca aby spoluprácu najmä iniciovali členské štáty, aby sme zabezpečili vysokú kvalitu a včasné výsledky hodnotenia, spoločné hodnotenia zdravotníckých e, technológií budú využité v rámci národných procesov a členské štáty budú naďalej robiť svoje národné hodnotenia ekonomických i ďalších neklinických aspektov, ktoré sú špecifické pre danú krajinu a dôležité pre príjmanie rozhodnutí daných krajín. Členské štáty zrealizujú tieto hodnotenia, zhodnotia spoločnú prácu a príjmu spoločné rozhodnutia v rámci koordinačnej skupiny. Každý členský štát bude zastúpený v tejto skupine a bude mať rovnaký hlas. Vážená pani predsednička, vážené poslankyne poslanci, dúfam, že zdieľate môj návrh, že tento návrh predstavuje vyvážený a pragmatický prístup, ktorý tiež zohľadňuje špecifické charakteristiky jednotlivých E, zdravotníckých e, sektorov. Je to tiež e, ozakadlené v fázovaní, ktoré sa predstavuje v tomto návrhu, ktorý, ktoré zabezpečí čas, aby sa členské štáty mohli prispôsobiť na tento nový systém. Bude existovať prechodné ustanovenie. Tento návrh podporí členské štáty v ich snahe zabezpečiť perspektívu, expertízu, zlepší koherentnosť účinnosť hodnotenia zdravotníckých technológií a v neposlednom rade i zlepší e, transparentnosť, keďže sú zapojené všetky zúčastnené strany, ako i pacienti a klinickí experti. Očakávame, že zlepší predvídateľnosť pre spoločnosti, zlepší inovácie, poskytne pridanú hodnotu pre pacientov v konečnom dôsledku a tiež zlepší disponibilitu inovatívnych zdravotníckých technológií pre pacientov. Pacienti sú srdcom tohto návrhu ktorý sa usiluje o efektívnejšiu, transparentnejšiu, efektívnejšiu Európsku úniu e, a hodnotenie zdravotníckých technológií. Tento model spolupráce na úrovni EÚ má možnosť zlepšiť asp- všetky aspekty v rámci hodnotenia, aby pacienti dostali najlepšiu liečbu vzhľadom ich špecifickým podmienkam. Ako ste viete, počas posledných dvoch mesiacov som mal sériu bilaterálnych rozhovorov s 27 členmi vášho parlamentu, hovorili sme o týchto návrhoch, hovorili sme ich o vašich predbežných pohľadoch. E, na základe našich rozhovorov e, sme už zodpovedali niektoré otázky a viacerí z vás Eh, mi položil niektoré otázky. Chcem zareagovať na to eh, nasledovne. Áno, participácia i realizácia spoločného klinického hodnotenia musí byť povinná na to, aby sme sa vyhli tomu, že členské štáty budú opakovať klinické hodnotenia, ktoré sa uskutočnili na národnej úrovni, aby znovu ich používali. Po druhé, chcel by som tiež rozptýliť obavy, ktoré sa týkajú zdravotníckých prístrojov eh, chcem povedať, že tento nástroj nechce zavádzať nové požiadavky, pokiaľ ide o tých, ktorí robia vývoj nových e, zariadení, pokiaľ to nie je uvedené v národnej legislatíve. Tiež nevytvára neistotu alebo nové administratívne zaťaženie pre tento sektor, pretože sa nebude týkať e, prístrojov predtým, ako vstúpilo nové nariadenie o zdravotných prístrojoch. No a po tretie, snahou je decentralizovaný prístup na trh pre e, zdravotnícke prístroje. Po tretie, celkové náklady tohto návrhu budú zhruba 13 miliónov eur e, európskeho financovania ročne a potom, ten, pokiaľ ten systém bude plne v prevádzke. Pokiaľ ide o vzťahy s členskými štátmi, tiež som mal stretnutia s viacerými ministrami, kde som im tiež odprezentoval tento návrh. Minulý stredu bulharské predsedníctvo tiež malo prvú skupinu, pracovnú skupinu na rade, kde sme odprezentovali tento návrh, ktorý bol veľmi pozitívne prijaté. Predsedníctvo chce zorganizovať len ešte dve dva zasadnutia v nasledujúcich mesiacoch. Dúfam, že ešte viac stretnutí budeme môcť naplánovať pred letom. Vážna pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, teším sa na konštruktívnu diskusiu, aby táto iniciatíva bola úspechom pre prospech pacientov e, v celej Európskej únii a očakávam skore menovanie spravodajcu i tieňových spravodajcov a teším sa na diskusiu s Európskym parlamentom a počítame s podporou Európskeho parlamentu, pretože našim cieľom je sfinalizovať túto legislatívu pred e, rokom, e, pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dám priestor na otázky. Začneme s koordinátormi. Dve minúty každý. Pán Líze, nech sa páči. Dank. Ďakujem pekne. Tešíme, že tu máme, tešíme, že tu máme konečne ten návrh. Dlho sme nenasytne naň čakali. Dôležité je vyhnúť sa duplikovaniu činností, keď členské krajiny. Dúfajme, pochopia, že pre ne to bude účinnejšie a pre priemysel takisto. Mám tri otázky. Poprvé, do akej miery presne by ste definovali e, hranicu medzi úlohami spoločného hodnotenia HTA, čo sa bude robiť spoločne a čo zostane v kompetencii členských krajín. To treba ešte upresniť. Druhá otázka. Pre mňa je veľmi dôležité to, že hovoríme nielen o otázke, čo v konečnom dôsledku sa bude klinicky po autorizácii hodnotiť, ale aby bola lepšia spolupráca EMI e, s úradmi HTA, jednotlivé články navrhujú spoločné vedecké konzultácie. Možno by investície mohli potom ísť e, e, cielenejšie a aby priemysel vedel, e, do čoho a ako investovať. A posledný bod sa e, netýka tohoto návrhu, pretože tento návrh nepostačuje. Je to požiadavka, ktorú sme my vždy znášali, stimuli pre inovácie v oblasti antibiotík. Začínam byť e, netrpezlivý, pretože komisia vrátane predsedu, hovoria, že je to dôležitá téma, ale nič konkrétne tu nie je. Pán komisár, kde sa tu nachádzame? Možno, že tento rok e, e, príde návrh z komisie. Keďže nie sme aktívni, zomierajú každodenne ľudia a teda naozaj je na čase. Ďakujeme pani Dali. Ďakujem a ďakujem pán komisár Andriu Kajtis za to, že ste prišli a že nám prezentujete tento návrh. Pre nás je to veľmi dôležité tá téma, pretože e, kritická súčasť, súčasť regulačného procesu práve HTA. E, určite si uvedomujete, naša skupina SAD, my sme vyzývali harmonizáciu posudzovania e, zdravotníckých technológií. To e, sa zdôraznilo aj v nedávnej správe parlamentu, pokiaľ ide o prístup k liečivám. My veríme, že harmonizované posudzovanie e, zdravotníckých technológií zníži nerovnosti, pokiaľ ide prístup k liečbe v rámci EÚ a povedie to k situácii, kde to bude oveľa nákladovo účinnejšie než v situácii, kde každá členská krajina by si samostatne posudzovala tie isté technológie. Mám zo pár otázok, ktoré by ste mohli vyzdvihnúť. Teda, potrebujeme vedieť, kto bude vykonávať činnosti na úrovni EÚ. Hovoríte, že sa o tom diskutuje. Spomínali ste niekoho z komisie, ale ja by som chcela vedieť, do akej miery sa posudzuje MA, dozor Európskej únie a či to, aké boli dôvody, prečo sa rozhodlo inak. Ďalšia otázka sa týka načasovania. Návrh komisie došiel relatívne neskoro v legislatívnom procese. Jak, ako zabezpečí komisia svoju úlohu mediátora, ktorý môže celý proces uľahčovať? Ako vy vnímate tú vašu úlohu, aby sa zabezpečilo, že uľahčujeme túto legislatívu a posunie sa vpred. A posledný bod. Je dôležité, aby sa zúčastňovali členské krajiny. Chcem sa spýtať, do akej miery ste presvedčení, že členské krajiny sú s nami na, na jednej lodi a aké úsilie v tomto ohľade komisia činí. Pán Pierka teraz za EKR. E Ďakujem, je to veľmi e, cenná iniciatíva, pokiaľ ide o to e, vyhodnocovanie e, lekárskych technológií. Revízia teda tých predpisov z roku 2012 je dôležitá. Súhlasíme so základným za- zadaním, nasmerovaním, ale sú tu určité pochybnosti, pokiaľ ide o HTA, veci, ktoré sú ešte otvorené, práve keď sa bavíme o tom, aby sme sa vyhli e, tomu duplikovaniu. Mnohé duplikovanie sa ešte deje. Sú to teda, že sa rovnaké technológie posudzujú rôzne a to vedie e, k nepotrebným nákladom. Dôležité je aj to, aké obsahové vedecké technické možnosti tu existujú. Sú tu predsa veľmi rôzne metódy testovania, rôzne metódy financovania. Postup, ktorý sa tu navrhuje vo forme HTA, teda konzultačný e, postup na úrovni EÚ, v tomto zmysle je to veľmi dôležité, ale bohužiaľ e, sú tu ešte problémy. Poprvé otázka, aké konkrétne technológie sa budú hodnotiť na úrovni európskej. Respektíve, veci, ktoré stále ešte sú na národnej úrovni, či pôjde nielen o e, e, liečiv, ale aj o chirurgické e, liečebné postupy a, a technológie. Keď ide o liečiva, tak tu máme predsa veľký počet výrobcov, i u lekárskych e, výrobkov je tu veľa, veľa e, veľkých a menších výrobcov. Čo nám v podstate chýba, sú napríklad e, etické kritéria. Nie každá členská krajina tu má rovnaké východiska. Moja otázka preto znie, ako e, sa e, vyberajú tie inovatívne technológie. Ja som za zapojenie agentúry EMA, pretože ona zohráva dôležitú úlohu pri udeľovaní licencií. Ale rovnako, pokiaľ ide o posudzovanie účinnosti postupov. Pani Meissner, nech sa páči, ďakujem. V prvom rade, pán komisár, sa chcem za ALDE poďakovať za vašu iniciatívu. Dlho sme na ňu čakali Všetci to vo všeobecnosti vítame. Dáva zmysel, e, aby HTA bolo jednotné, jednoduchšie, aby sa robilo celoeurópske a nie vo viacerých štátoch. Prvá otázka. Pozerám sa, e, teda podielala som sa na nariadení pre lek- lekárske pomôcky. Nemáme centrálny autorizačný proces v Európe. Ako sa, kde sa nachádzate v tejto oblasti? Druhá otázka jednotlivé odlišné požiadavky e, na klinické štúdie v jednotlivých členských krajinách. Tu treba zaviesť verejnú debatu, diskusiu, takisto zapojiť parlament a členské krajiny. Vy ste, e, tu je ale centrálna otázka k metodike, k klinickým štandardom. To nie je priamo ale v nariadení, ale v delegovaných aktoch. Otázka znie prečo. Tretia otázka tie jednotlivé rôzne požiadavky na klinické dáta, ako ich bude komisia riešiť centrálnou metodikou. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Konečná. Ďakujem, pani predsedkynie, vážený pane komisaři. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade eh, by som vám chcela poďakovať za ten návrh. Považujem ho za krok správnym smerom. Zdá sa, že ste vypočuli množstvo našich pripomienok a návrhov vyjadrených v rámci uznesenia z minulého roku k problémenia prístupu k liečivám v EÚ. Musím sa priznať, že zo strany Európskej komisie to nebýva, zvlášť v oblasti zdravotníctva, častým javom, že by to, čo sa schválilo v parlamente, sa bralo aj vážne a za to vám úprimne ďakujem. Úprimne povedané som sklamaná, že nedošlo k zakomponovaniu obligatórneho postupu hodnotenia finančnej náročnosti a hodnoty daného zdravotníckého materiálu. Chápem však, že sme sa k tomu spoločne ako EÚ ešte nedostali, nedozreli a že ste boli od začiatku pod veľkým tlakom práve starších členských krajín, veľkých krajín EÚ, vynechať tú finančnú náročnosť. Práve menšia krajina, z ktorej som ja, a takéto menšie krajiny budú v budúcich rokoch, e, vlastne bude im chýbať práve táto stránka a práve Česká republika sa dlhodobo e, sa naťahuje v rokovaniach o e, lekárskych pomockách prostriedko s farmaceutickými výrobcami týchto pomocok práve ťahá za, tu, za ten kratší koniec a pri posudzovaní ETA, HTA. S tým súvisí problematika paralelného reexportu kde zo strany väčších a bohatších krajín dochádza k vykrádaniu našeho verejného zdravotného systému. Pevne teda dúfam, že nedôjde k zásadnému oslabeniu vaš, vami predloženého návrhu a budem sa tešiť na spoluprácu na finálnom texte. Myslím, že cieľ, ktorý ste povedali v závere vašeho prejavu, je nám všetkým jasným. Je potrebné, pretože už sme sa dali na tento boj dokončiť celú túto legislatívu do konca volebného obdobia a verím, že takto to budú chápať i členské krajiny, vrátane predsedajúceho Bulharska, pretože sa domnievam, že my v parlamente sme pripravení a budem sa tešiť, keď členské krajiny e, budú pripravené a vy ako mediátori to budete vedieť včas dokončiť tie lehoty, ktoré sme tu videli v rámci implementácie na, dávajú členským krajinám e, čas na prípravu Tedars ale už nie je na čo čekať a treba konať a za to vám ďakujem. Thank you. And Madame Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, e, ďakujeme pán komisár za prezentáciu tohoto návrhu. Nebudem ukrývať to, že e, táto téma je veľmi dôležitá a e, jednotlivé technické vývoje, metodologické, e, ktoré sa blížia, že sú k tomu otázniky. Som skeptická k tej metodológii. Hovoríte o veľmi rozličných štyroch oblastiach a pritom objektívna evaluácia je vecou, e, ktorá súvisí s vývojom techniky. Potom je tu ďalej problematika personálu, ďalej ďalšie otázky zbližovanie jednotlivých eh, študijných eh, diplomov a ďalšie problémy, ktoré sú v centre problematiky, to, čo musíme zajtra evolovať, eh, čo budeme evalovať zajtra, nie je to isté, čo sa bude evalovať o 10 rokov. Ten dopad je veľký a veľmi dôležitý. Pozrime sa na jeho globálnosť, ten vzťah medzi liečiteľom a pacientom, sa veľmi mení za 10 rokov a tieto mutácie znamenajú, že sú tu e, e, otázky klinické, ale aj otázky etické. A keď sa pozrieme na tento 100 miliardový trh, e, ak chceme zachovať kvalitu tohto trhu, tak nebudú to vlastne možno pacienti, ktorým tieto evaluácie a mutácie prinesú prospech, ale skôr veľké podniky, veľké laboratória, veľkí hráči, ktorí e, používajú robotiku, e, digitalizáciu. Áno, dôležité je mať HTA, aby liečenie e, bolo zharmonizované v Európskej únii. Ale napríklad otázka z identických výstupov zo škôl pre liečebný personál. Ďakujeme. Tým sa končí prvý blok otázok a ja dávam priestor pánu komisárovi na odpoveď a potom prebehne ešte druhé kolo otázok a odpovedí. Začneme otázkou pána Lízeho. Otázka, ako nájsť tú deliacu čiaru medzi klinickou a neklinickou oblasťou. Z môjho pohľadu ten náš návrh veľmi jasne načatá, že podporujeme princíp subsidiarity, keď hovoríme o možnostiach e, diskutovať napríklad cenotvorbu, je to v rukách členských krajín. A keď hovoríme o proporčnosti, náš návrh je veľmi proporčný, nechce e, e, siahať na kompetencie členských krajín. Náš návrh sa zakladá na e, regulácii vnútorného trhu. Keď sa na to pozeráme z pohľadu vnútorného trhu, tak naozaj sa riadíme riadíme, riadíme sa 114 e, pokiaľ ide e, o e, zmluvy o vzniku Európskej únie. To je právny základ, z ktorého vychádzame. E, veľmi jasné je nám, čo sa musí udiať na úrovni členských krajín a my navrhujeme len dobrovoľnú spoluprácu, ak sa krajiny rozhodnú, že chcú robiť plný, plné posudzovanie technológií na základe klinických i neklinických problematík. Na základe tohto dobrovoľného prístupu môžu konať spoločne v oblasti veľmi zriedkavých ochorení, napríklad, kde nie je veľké množstvo pacientov v EÚ. A potom samozrejme e, sa vidí len jeden spôsob e, ekonomicky posudzovať náklady, aby sme mali na pamäti celostný pohľad. Náš návrh vychádza práve z toho povinná e, účasť a je, je len v klinickej oblasti. V neklinickej oblasti je to na členských krajinách. Tiež nám to umožňuje navrhnúť e, zabezpečovaciu doložku, pretože niektoré krajiny majú vlastné špecifika a môžu to klinické posudzovanie ešte prehodnocovať. Musia to však opodstatniť, oznámiť a riadiť sa kritériami a robiť dodatočné klinické posúdenia, ak e, vnímajú skutočnú potrebu v tejto oblasti. Keď sa bavíme o tom, ako povzbudzovať um, vývojárov aby e, investície prispôsobili budúcnosti novým techno- nových technológií, tak náš návrh sa pozerá na možnosti na to, aby sme mali horizontálne skenovanie a aby sme prezentovali možnosti konzultovania týchto e, vývojárov a aby sme im poskytli e, pomoc a dať im určité usmernenia pri, keď plánujú svoje investície, aké nové technológie teda sú e, v príprave. Vaša otázka na antibiotika, pokiaľ ide o nové stimuly. Nuž. Túto otázku nedokážem zodpovedať, pretože komisia nedokončila správu o revízii všetkých mechanizmov stimulov, ktoré máme v rukách. Dov, dovršíme však túto správu do konca tohto roku s výhľadom na možnosti a spoločný záber a pohľad a diskutujúc o nových iniciatívach. E, komunikujem s EMO o možnostiach e, vývoja nových e, technológií s vedcami a s vývojármi a e, snažíme sa diskutovať možnosti organizovať okrúhle stoly, diskusie na jeseň s cieľom pochopiť situáciu medzi jednotlivými modelmi stimulov majúc na pamäti e, tú možnosť vytvoriť e, e, určité partnerstva pri tých nových e, a určité e, pomoc pri, pri vytváraní tých spoločných modelov. Tie, to ukáže záverečná správa, ktorá nám naznačí e, smerovanie v tejto oblasti. Pokiaľ ide o otázky spojené e, s e, tým, čo hovorila pani Dali, prečo EMA nebola e, konzultovaná pri našom návrhu stanovisko parlamentu sa k tomuto vyjadruje, nevytvárať nové štruktúry, hlasy pr- proti tomu, aby sa EMA zapájala do HT a Náš návrh je ten, je taký, aby naša štruktúra vychádzala z určitého stáleho sekretariátu, ktorý sa vytvorí na úrovni Európskej komisie, keďže sú to však, je to však proces, ktorým sa riadia členské krajiny. Musíme členským krajinám umožniť prezentovať ich e, E, ročný pracovný program a členské krajiny sa rozhodnú, ktoré technológie sa majú posudzovať a vytvoria veľmi včasnú spoluprácu, keď hovoríme o kl- klinických spoločných mechanizmoch vedeckých konzultácií. EMA bude kooperovať s orgánmi, ktoré posudzujú zdravotnícke technológie alebo rôzne skupiny, už vo včasných štádiách centrálneho e, procesu e, a, a licencií pre trh. A tie, tá spolupráca medzi orgánmi HTA a EMO bude vychádzať z rovnakých princípov, ako sa to dnie dnes medzi e, orgánmi HTA a EMO. Keď hovoríme o načasovaní, samozrejme máte pravdu, že musíme viac podporiť členské štáty, aby e, venovali pozornosť tejto oblasti skôr, než sa sfinalizuje náš návrh pred európskymi voľbami. Môžeme vás ubezpečiť o tom, že e, budeme e, robiť, čo bude v našich silách, aby sme uľahčili tento proces mm, hovoril som s členskými štátmi predtým, než sme začali vypracovávať tento návrh. A teraz pokračujeme v e, týchto diskusiách. Chceme podnetiť e, e, členské štáty e, smerom k pôsobeniu k finalizácii tohto návrhu boli potrebné tri roky, a teda budú potrebné tri roky na komitológiu a potom ďalšie tri roky na umožnenie členským štátom prispôsobiť sa v rámci ich systémov na tento nový spôsob spolupráce. Musíme urobiť čo je v našich silách a komisia je pripravená konzultovať s Európskym parlamentom a poskytnúť všetky informácie v rámci konzultácií s členskými štátmi, aby sme uľahčili eh, prácu a aby sme pozitívne eh, vplývali na dianie medzi radou a parlamentom. Máme e, teda členské e, štáty, s ktorými e, máme vzťahy, informujeme ich, diskutujeme základné otázky technickej úrovne. Pán poslanec Piecha sa opýtal, ako e, vyberať nové zdravotnícke technológie. Je to e, čo, proces, ktorý riadia členské štáty. Na jednej strane je návrh vytvoriť skupiny, e, ktorých úlohou bude sledovať situáciu a robiť akési horizontálne skenovanie, čo bude v budúcnosti sa diať, aká technológia bude v e, budúcnosti o nejakých 5 e, e, až 10 rokov. A potom je samozrejme na členskom štáte samotnom rozhodnúť sa pre určitú technológiu, ktorú zaradí do vlastného každoročného pracovného plánu aby koordinačná skupina mohla začať s týmto spoločným e, klinickým hodnotením. A tento výbor, výber je v e, rukách členských štátov, ale samozrejme úzka spolupráca s EMA je e, nevyhnutná, pretože marketingové procesy sú centralizované na európskej úrovni a je tu len jedna možnosť spolupracovať tieto koordinačné, tieto koordinačné skupiny e, s EMO. A potom tu bola otázka ohľadne verejnej diskusie a e, zaručenia transparentnosti. Do procesu HTA um, môžu byť involvované aj um, mimovládne organizácie. Chceme mať totiž to širokú diskusiu o klinických um, normách, štandardoch, o, o, chceme tiež mať možnosť diskutovať, aké klinické údaje sú k dispozícii. Keď hovoríme o, o možnostiach zavedenia určitých kritérií vychádzajúcich z princípov ochrany, údajov o pacientoch. Členské štáty toho času poskytujú informácie, aby mohli kooperovať v oblasti e, výmeny týchto údajov. A my sme pripravení diskutovať o tejto problematike a samozrejme sa zameriavame aj na nové požiadavky v súvislosti s ochranou osobných údajov. Ale v tejto oblasti je potrebná široká verejná rozpráva a e, som e, si e, istý, že pacientské organizácie, univerzity, akademici odvedú svoju prácu v tejto oblasti a budú veľmi aktívni. Pani Konečná sa pýtala na možnosti plného hodnotenia zdravotníckých technológií. Súhlasím s vami, že v niektorých oblastiach zriedkavých chorôb, kde e, máme naozaj len veľmi málo pacientov v rámci celej EÚ. Nie je dôvod e, robiť ekonomické hodnotenie napríklad na Cypre či v Litve, kde máte nejakých 100 alebo takisto chorých na určitú chorobu, keď viete, že v celej EÚ je len nejakých 18 e, tisíc. Samozrejme, je potrebné e, mať celoeurópske e, posúdenie, sociálne hodnotenie a musíme tu využiť výhody z početnosti. Pozrime sa aj na dobrovoľnú spoluprácu v tejto oblasti. Navrhujeme dobrovoľnú spoluprácu, e, kde členské štáty e, môžu rozhodnúť, čo chcú robiť spoločne e, Eh, chceme mať eh, totiž jasné ekonomické hodnotenie eh, v rukách. A potom ďalšia kolegyňa sa pýtala na proporcionalitu medzi veľkými korporáciami medzinárodnými na strane jednej a Um, zamestnancami zdravotníckých zariadení a pacientami na strane druhej. Uh, chcem vám povedať, že náš návrh uh, zaručuje transparentnosť, uh, zaručuje zvýšený prístup pacientov k liečbe. Myslím si, že náš návrh nám pomôže brániť práva pacienta na inovatívne možnosti liečby a pomôže členským štátom zaručiť trvalú udržateľnosť ich systémov zdravotnej starostlivosti a postará sa o jasné pravidlá a transparentnosť pri e, rokovaniach so zástupcami priemyslu. A teraz druhé kolo otázok. Máme ešte čas na no. 4 pani Gerostet. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, snažíme sa zlepšiť naše postupy hodnotenia a mohli by sme takto e, zrýchliť prístup k liečebným a lekárskym inováciám. To sa mi veľmi páči. V niektorých členských e, štátoch je hodnotenie zdravotníckých technológií financované len priemyslom a tento nový systém by e, financovala komisia a členské štáty. A samozrejme sú to aj národné orgány, ktoré sa obávajú, že prídu o svoje príjmy. Čo by ste im na to mohli povedať? A potom ešte systém e, správy zo strany členských štátov a tiež ešte úloha Európskej komisie, prečo ste túto úlohu nezvedli overili agentúre EMA, ako sa budú príjmať tieto rozhodnutia, keď to bude eh, musieť byť v rámci koordinácie medzi členskými štátmi. A potom je tu ešte eh, taká veľmi zahmlená hranica medzi eh, časťou čisto klinickou a časťou čisto ekonomickou hodnotenia zdravotníckých technológií. Ako si predstavujete riešenie tohto problému? Ďakujem pekne. Pani Kabe Soris, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, ďakujem za túto iniciatívu, ktorá je dôležitá pre pacientov, pre celý sektor i pre zlepšenie situácie. Ako ste povedali, e, cieľom je zlepšiť kvalitu e, poskytovania zdravotníckej služby. Ja tu mám i jednu obavu. Zdá sa, že to dobrá báza pre prácu, ale ešte nie sú dopracované ďalšie podrobnosti v tomto dokumente. Napre, najmä sú to klinické aspekty a kritéria hodnotenia sa ponechávajú na záver, na koniec legislatívneho obdobia. Samozrejme, existuje regulačný rámec, ale toto je veľmi dôležité, aby sme presne určili, aké kritéria budú dôležité pre zlepšenie hodnotenia zdravotníckých technológií. Najmä ide predsa od pacientov nemôžeme si dovoliť, aby to boli, to boli hodnotenia, ktoré budú iba tlačiť na členské štáty, ktoré budú vlastne viac práce, ale nezabezpečí sa jednoduchší prístup pacientov. Ďakujem, pani Gattini. Ďakujem pekne, prosím o prepáčenie. Mala som iné povinnosti, ale počúvala som z kancelárie. Aj ja by som rada privítala túto iniciatívu. My parlament sme e, v ňu skutočne verili. Rada by som sa e, dozvedela, ako e, pán komisár chce presvedčiť členské štáty, aby používali tieto údaje, pretože naozaj chceme niečo, čo bude účinné, niečo, čo bude záväzné počuť aj hlasy, že niektoré členské e, štáty sa trochu priečia, niektoré sú zdržanlivé. A potom moja ďalšia otázka. Myslíte si, e, že e, komplexné hodnotenie zdravotníckých technológií, ktoré zahrňa ekonomické aj sociálne aspekty, by sa malo urobiť aj pre lieky, najmä pre lieky na zriedkavé e, choroby. Ako posledná, pani Kadenbach. E, srdečne ďakujem, aj my vítame návrh komisie ja by som od začiatku niečo zmenila už v samotnom názve e, z HTA, aby som rada urobila CHTA, pretože tu ide výlučne o e, klinické hodnotenie, ako už dnes viackrát bolo povedané. E, skutočné hodnotenie zdravotníckých technológií je možné len vtedy, keď sa aj sociálne, ekonomické, zdravotnícke aspekty zakomponujú. Takže to je veľmi dôležité. A druhá vec už tu tiež tiež bola spomínaná. Existuje e, nejaký súbor e, pravidel, ako e, bude prebiehať práca v týchto koordinačných skupinách? sú tu nejaké požiadavky na jednotné prijímanie, e, jednomyselné prijímanie rozhodnutí, ako sa budú e, členovia vyberať podľa počtu obyvateľov krajiny a podobne. A všade tam, kde e, sú záväzné kritéria, tie dávajú zmysel len vtedy, ak na druhej strane sú aj nejaké sankcie, ak sa kritéria nedodržiavajú. Čiže máte naplánované zaviesť aj nejaký sankčný mechanizmus? Ďakujem pekne. Takže tým sme uzavreli naše otázky a nech sa páči, máte možnosť odpovedať. Začnem, ak dovolíte, e, odpovedou na otázku pani Kad ten eh, pách. HTA pokrýva aj eh, klinickú, aj neklinickú oblasť a je na členských štátoch, aby urobili toto komplexné plné hodnotenie eh, zdravotníckých technológií kytujeme určité možnosti, možno je využívať aj dobrovoľnú spoluprácu, napríklad v oblastiach zriedkavých e, chorôb, keď máte e, len nejakých 17 tisíc pacientov v celej EÚ. Nedáva e, zmysel robiť v jednotlivých krajinách samostatné hodnotenie ekonomických dopadov. sociálne, ekonomické, organizačné, právne, etické aspekty. Členské štáty sa v týchto aspektoch rôznie, ale v niektorých oblastiach je dobrá príležitosť prekonať tieto rozdiely a dopracovať sa k komplexnému hodnoteniu zdravotníckých technológií. V tom s vami súhlasím. Ale teraz navrhujeme len tento veľmi pragmatický prístup, pretože je tam to dosť veľký odpor v jednotlivých oblastiach. Pokiaľ ide o hlasovanie, jedna krajina, jeden hlas a len jednoduchá väčšina. V opačnom prípade je tam možnosť e, vytvoriť blokujúce menšiny a to je veľmi ťažké manažovať, ale z e, pohľadu komisie jednoduchá väčšina, konsenzus a jednoduchá jednoduchá väčšina. A pokiaľ ide o otázku pani Kabezon ohľadne potreby e, mať e, viac e, detajlov. Súhlasím s vami, v niektorých prípadoch skutočne potrebujeme viac podrobností, ale robme to prostredníctvom delegovaných a nevykonávacích aktov, pretože je tu naozaj celý rad veľmi haklivých otázok. Niekedy je naozaj veľmi komplikované tam vidieť tie rozdiely medzi klinickou a neklinickou oblasťou mm, mm, urobme to prostredníctvom e, e, vykonávacích a delegovaných aktov. A pokiaľ ide o technickú úroveň, súhlasím s vami, ak e, po, ak navrhnete niečo v tejto oblasti, aby sme posilnili transparentnosť a jasnosť, e, budem len za. My sa snažíme s parlamentom a, a s komisiou posilniť jasnosť v tejto oblasti. Pani e, e, Gardini, som Teda pokiaľ ide, ako chcem presvedčiť tie členské štáty, mám len jeden e, nástroj. Pacientia, ich hlas, pretože v konečnom dôsledku tu ide o prístup k liečbe, ide tu o práva pacientov mať teraz inovatívne liečby a samozrejme všetky členské štáty by to mali e, takto chápať. Prečo toto robíme? Pretože pacient je stredobodom pozornosti a musíme urobiť e, niečo viac musíme umožniť pacientom mať prístup k inovatívnym metodám liečby. E, skutočnosť je taká, že niekedy od e, schválenia až po samotnú liečbu to trvá 7 rokov, 5 rokov. No už ako je to s tým prístupom k liečbe? Takže musíme túto otázku na dnes, musíme ju diskutovať. Čo tu robíme? E, robíme kvôli pacientom a samozrejme veľmi dobre viem, že niektoré e, krajiny e, majú tam určité pochybnosti v súvislosti s, vašimi, e, s, s ich vlastnými národnými systémami, ale je to v súlade s národnými systémami. Ide tu o dobrú možnosť hovoriť v mene všetkých 28 členských štátov hovoriť za pacientov. Samozrejme, pokúsime sa, aby aj rada si odviedla dobrú prácu a počítam s Bulharskom, že pochopí, že je potrebné mať viac e, stretnutí počas bulharského predsedníctva a potom e, Rakúsko ako nasledujúce predsedníctvo, ktoré hodla v tejto veci urobiť oveľa viac. A som optimistický, pokiaľ ide o presvedčenie členských štátov, aby sme skutočne dosiahli dobré výsledky. A otázka pani Kross Tet. Teda, e, pozreli sme sa aj na možnosť tých e, poplatkov, e, ktoré by boli alokované národným orgánom. Máme tu návrh špeciálnych predávkových platieb. Pýtate sa, prečo sme nevybrali agentúru EMA, ale mm, mm, veľa krajín, veľa názorov. A e, toho času nemáme kvalifikovanú e, väčšinu, aby sme v tejto veci urobili e, viac. Niektoré, teda nechceme novú agentúru vytvárať je na nás všetkých prediskutovať to a pozrieme sa, aké budú nové návrhy. Potrebujeme mať konsenzus. A tam som veľmi obozretný ohľadne navrhovania niečoho nového. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu a za to, že ste tu boli k dispozícii a zodpovedali všetky otázky. Takže pracujeme na tom, ako som povedala, a, a urobíme, čo e, bude v našich e, silách, aby e, sme podporili tento nový návrh. Takže ďakujem a uvidíme sa niekedy na budúce. Aj kolegom ďakujem. Now we can move to the voting session. So I hope you prepare voting card. Prejdeme si <clears throat> prejdeme k hlasovaniu. Dúfam, že máte pripravené hlasovacie karty. Ready? Okay. So first vote is on the objection on Prejdeme hlasovať k uh, vy hrade k vysledovateľnosti tabakových produktov, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ďalej. Idem, je to výhrada k umiestnenie na trh geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 NK 603. Hlasujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Ďalej budeme hlasovať o výhrade k E591 227, opäť výhrada pravidla, podľa pravidla 106, geneticky modifikovaná kukurica. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Alde má príliš veľa. Áno, teraz je to v poriadku. Príjma sa. Teraz ideme hlasovať globál, globálny zákaz, ukončenie testovania na zvieratách pre kozmetike, takže kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Pozmeňovací návrh 19, za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 20 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 21 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 22 za. Proti. Kto sa zdržal? Preveríme. Preveríme 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A príjma sa. 23 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromisný návrh 2 za, proti, to sa zdržal? príma sa. 25. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 26 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 27 za. Proti. Kto sa zdržal? Príjma sa. 29 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 30 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 28 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 31 za, proti, to sa zdržal, preveríme, 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 32 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 34 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 35 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 36 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 37 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 38 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 39 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 42 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 30, 43 e, za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 41 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 45 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 46 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 47 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 48 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 51 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 49 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 52 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 54 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 53 čas 2, kto je za, čas 1, Ča, 55 za, proti, kto sa držal, zamieta sa, 56 za, proti, kto sa zdržal. Preveríme 56, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 57 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 60 za, proti, zamieta sa 59 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 61 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 62 za, proti, zdržal, e, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 1, za, proti, zamieta sa, 2, za, proti, zdržali sa, zamieta sa 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 4 za, proti, zdržali sa, príjma sa 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa 10. Prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 12 za, proti, držali sa. Zamieta sa 13 za, proti, držali sa, zamieta sa. 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50, 15, 15 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 17 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie, otváram. Končím hlasovanie a príjma sa. Dobre. Ďalší a posledný. Posledné, takže hlasujeme o návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa menia e, opatrenia, zavádzajú opatrenie spoločenstva na kontrolu pseudomoru hodiny, uh, hydiny, takže za, proti, to sa zdržal, zamieta sa. 1 za, proti, to sa zdržal, príma sa, 2 za, proti, zdržal, zamieta sa. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, príma sa. nemusíme hlasovať v mandáte. Dobre, takže toľko. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu spoluprácu. Uvidíme sa po obede a dobrú chuť k obedu.